Chcel by som teda uzavrieť prípad pána Albertínoho e, e, e, v súlade s pravidlom 7 rokovacieho poriadku. 6. februára 2014 som obdržal um, pána Godfreyho Bruma v súlade s pravidlom 153 rokovacieho poriadku. Pán Blum o tomto bol okamžite informovaný a to 12. februára 2014 Predsedovia výborov, ktorých eh, je pán Blum členom, z, eh, boli prítomní, teda výbor Ekon a výbor FAM. Pán Blum sa môže odvolať voči tomuto rozhodnutiu do dvoch týždňov.